sme to chceli teda vypustiť, tlmočníci upozorňujú na to, že vypadli konzoly, takže sme chvíľu netlmočili. Ak teda by sa tu urobili patričné dodatky k tomuto nástroju, tak by celý ten proces sa tak skomplikoval a by sa to, čo sa, ide, čo sa týka byrokracie, tak zhoršilo, že by jednoducho nedalo povedať, že sa to dá zvládnuť a nemôžeme tu miešať európske peniaze a peniaze z rozpočtov a preto my navrhujeme vypustenie článku 10. Sú tu ďalšie návrhy a bolo by skutočne dobré, ak by ste nám mohli poradiť, prečo a ako chcete postupovať, to by skutočne pomohlo ďalším diskusiám. A z môjho uhla pohľadu Jediná vec, ktorú som tu chcela vlastne spomenúť, je to, že máme pozmeňujúce návrhy, a je ich veľa, ktoré chcú obsiahnuť národnú, regionálnu a miestnu administratívu. Ja si myslím, že sme tu mali pozmeňujúci návrh, pokiaľ ide o de- definíciu toho, čo je vlastne autorita a to vlastne obsahuje aj regionálnu administratívu, miestnu regionálnu administratívu, takže ľahko nájdeme kompromisy na to, aby sme tú myšlienku pretlačili a nechceme tu robiť nejakú extrémnu byrokraciu, pokiaľ ide o tento nástroj. Takže z môjho uhla pohľadu ďakujem pekne a budeme pokračovať potom v organizácii čo možno najvčasnejšie zasadnutie tieňových sprádac, aby sme mohli pracovať na kompromisoch. Ale pokiaľ ide o článok 10, bolo by dobré, ak by, kolego, ak by komisia sa k tomu vyjadrila. Ďakujem. Myslím, že už máme zase tlmočníkov. Áno, tlmočníci už počujú. Takže systém funguje. Pán Fan Nistlero, nech sa páči. Konstanc, kolega. Kolegyňa zdôraznila dôležitú vec v rámci toho nášho procesu úvah a naposledy sme sa vyjadrili k tomu prístupu, ktorý bol v týchto pozmeňujúcich návrhoch vlastne najmarkantnejší. Nie je tu žiadna otázka, pokiaľ, alebo spochybnenie toho nástroju, nástroja, pardon, a Constanza already. Then um, yeah, we, we need speed. Commission needs speed, and that's why it's a little bit question of what we are doing here. Potrebujeme teda, aby sa to pohlo trochu rýchlejšie, ale predsa len sa dotknem toho, že vlastne po hlasovaní, ktoré bude v novembri, mohli by sme dostať nejaký mandát na rokovanie s radou, aby sa to urobilo, aby sme nemuseli potom najprv ísť do plenárky v januári a potom až potom v apríli, alebo ako tak nejako bude ten výsledok. Takže to je úvaha z mojej strany, pretože ako viete, musíme čakať, mali, museli sme čakať na ďalšie výbory, ktoré sa nejasne vyjadrili o hlavnej úlohe výboru REGI. Že sme, to bol príčina, prečo sme začali tak neskoro. Takže už sme začali takto neskoro a nemôžeme strácať čas. Takže ak tu niekto má dobré nápady, dajte nám to vedieť. My nechceme už prísť o čas, ale chceme byť veľmi pri, precízni a nechceme nič unáhli. Možno niektoré dobré veci sa dajú zapracovať z našej strany, takže to je vlastne všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu, alebo môžete sa vyjadriť. Pán Novakov o slovo, potom pán Rentke a potom ďalší. Či vy opúšťate nás? Najprv pán Jakovčič, pretože on s pani Krel sú zamestnaní. OK, OK, after that. Okay. All right, Mr. Pani Tomášič a potom pán Jakovčič. Ďakujem. Musím skutočne odísť neskôr na výbor pre rybolov. A nakoľko som teňová spravodajkňa, tak by som chcela povedať, čo si myslím. Štrukturálne reformy v odlišných e, politikách verejnej sféry sú veľkou výzvou, pretože potrebujeme čas na to, aby sme videli výsledky, preto je absolútne nevyhnutné, aby sme mali čo možno najrychlejšie výsledky a na to, aby sme si uvedomili výsledky podľa článku 4. Máme tu konkrétne ciele, ako napríklad prispievanie k iniciatívam verejných orgánov na to, aby sme zobrali do úvahy základ základné iniciatívy a takisto, aby sme podporili verejné úrady na to, aby sa e, posilnili kompetencie, pokiaľ ide o implementáciu reformných politík a efektívnosť a efektívnosť e, manažmentu zdrojov. Takže v mojich pozmeňujúcich návrhoch by som navrhla zmenu administratívnych kapacít regionálnych úradov na to, aby sme zlepšili tieto kapacity. Na to však potrebujeme začleniť všetky úrovne manažmentu, to znamená podpora miestnych a regionálnych úrovní je kľúčové o vzťahu k tým opatreniam na to, aby sa vytvárali inštitúcie, a takisto na to, aby sme podporovali konkurencieschopnosť a investície, predovšetkým v kontexte hospodárskeho manažmentu. Pokiaľ ide o tú pomoc efektívnemu využívaniu európskych prostriedkov. Takisto som chcela zdôrazniť transparentnosť, dobrú správu vecí verejných na to, aby sme posilnili spoločnú dôveru medzi štátmi, primateľskými ostatnými štátmi a Komisie, avšak táto vzájomná dôvera nemôže byť posilnená, pokým neimplementujeme dobré reformy. Ďakujem, budem pokračovať s teňovými spravodajcami, pretože oni prezentovali, sú tu, pán Jakovčič. Gospođo predsjedavajuća, dozvolite mi da si ja isto tako ispričam zbog slične obaveze koji ima. Ja by som sa chcel ospravedlniť, pretože ja mám rovnaké záväzky ako pani kráľ. Ale budem stručný. Je nám ľúto, že spravodajcovia vypustili návrh komisie, preto zapracujem do toho pozmeňujúci návrh s cieľom obnoviť to, čo bolo vyčlenené z návrhu komisie preto si myslíme, že technická pomoc ktorá by mohla tu byť na prospech členským štátom a členské štáty využívajú tieto prostriedky. Tieto prostriedky musia byť začlenené opäť v tomto programe, pretože si myslíme, že takýmto spôsobom vytvoríme určité synergie. Preto by som chcel povedať, že by sme chceli, aby ste prijali naše pozmeňujúce návrhy a obnovili pôvodný návrh komisie. My nepodporujeme také návrhy, ktoré chcú vymazať všetko. Toto je to, čo sme chceli objasniť. Ďakujem veľmi pekne, pani Reintke, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za tom spoluspravodajcom a ďalším kolegom za ich poznámky. Ja sa vrátim k diskusii, ktorú sme mali pri prvých úvahách a myslím, že to je veľmi dôležité. A potom, čo sme boli v Grécku s delegáciou Regi, e, ja som sa utvrdila v tomto názore. Myslím, že to, čomu sa musíme vyhnúť, je, že toto budeme vnímať ako pomalé podkopávanie e, politiky kohezie aj princípov. A ako výbor regi musíme v tomto návrhu veľmi jasne povedať, a teda to, touto navrhovanou správou, že máme dôveru v koheznú politiku a jej princípy, tak ako ich máme teraz, teda vrátanie princípov partnerstva a zahrnutie občianskej spoločnosti, zdieľané riadenie, že regionálnym orgánom nevnúcujeme E, e, princípy, že toto je zachované a že toto je dôležité a že to takto musí fungovať. Keď sme z, rozprávali s orgánmi v Grécku, tak oni nám to dali najavo, že je potrebné, aby sme e, uschopnili členské štáty, aby využívali kohezné fondy, že to je dobrý nástroj, ale nesmú byť používané na to, aby vnúcovali iné princípy, napríklad štruktúrálne reformy. A to je vlastne v rozpore s eh, makroekonomickými kondicionálnymi. A tieňoví spravodajcova to hovoria, my potrebujeme jasnú, silnú správu, ktorá naznačuje túto líniu. A myslím, že to môže byť veľmi dobrý nástroj pre členské štáty, teda nie ako nástroj trestania, ale ako nástroj, ktorý dáva nové možnosti a schopnosti. Ak sa nám podarí dosiahnuť túto rovnováhu, a ja sa teším na ďalšie diskusie, tak bude dôležité, aby táto rovnováha bola zachovaná a aby tento otlačok nášho výboru REGI bol zachovaný a aby sme poskytovali technickú pomoc členským štátom. No a potom budeme samozrejme ochotne podporovať e, túto správu a e, samozrejme máme viaceré návrhy, ktoré sú návrhy na stole ale verím, že konštruktívnym spôsobom e, na nich môžeme ďalej pracovať. Ďakujem. Pá, e, Pani, Pani Marta. Ďakujem. E, chcela by som sa vyjadriť, pretože ja a moja delegácia Ehm, navrhla ehm, zmenu návrhu vychádzajú zo štrukturálnych refóriem. Ako už viackrát zaznelo, myslíme si, že 143 miliónov eh, eur eh, takmer pre koheznú politiku, eh, pre financovanie štrukturálnych refóriem, pre špecifické sektory podľa článku 5 vzdelávanie, školenie, politika, trhu práce, sociálna inklúzia, systémy sociálneho zabezpečenia, verejné zdravie, systémy spoločné. Sú e, tu podstatné a treba, aj, ke, aj keby sme sa obmedzili iba na podporu e, administratívnej kapacity, už v aktuálnom e, e, období sa e, tam predvída 5 miliónov eur, takže prečo toto navrhujem? Čo je, aká politická agenda stojí za týmto návrhom komisie? Okrem toho všetkého tu budeme diskutovať o správe kolegyne Tomašič, e, o administratívnej e, kapacite a čo nefunguje e, v oblasti technickej pomoci v tejto oblasti. Viete, že nikdy som nebola jemná voč mojej krajine, pokiaľ ide o politiku súdržnosti. Hovorila som, že si to vyžaduje politiku upgradingu, zvýšiť schopnosť absorbovať fondy aj e, zmeniť iné veci, ale v tomto návrhu e, sa zachádza ďalej. Kolegovia spoluspravodajcovia zanalizovali pozmeňovacie návrhy kolegov a pozmeňovací návrh 40 napríklad by chcel e, zrušiť odsek 10 návrhu, aby programy nemohli byť financované doradočne zo strany členských štátov, čo je významné Takže je tu obava, že program komisie by sa mohol transformovať v nejaké paspartu pre štruktúralne reformy. Vážim si aj iné pozmeňovacie návrhy ako kolega Omar, že E, kde ide o posilnenie verejného systému e, vzdelávania, alebo kolegyne Rajinke, ktorá ruší sektory, ktoré e, si zvolila komisia a navrhuje, aby členské štáty v prípade potreby tieto sektory v kolaborácii s regionálnou a lokálnou úrovňou samé definovali. Tieto pozmeňovacie návrhy nepostačujú E, sú tu aj ďalšie e, časti, ktoré z nás budzujú obavy. Keď e, sa pozrieme, aká je povaha tohto návrhu a to, čo hovorí pán Dombrovský, to naozaj je veľmi nepriateľské gesto voči niektorým členským štátom. Tu snaha financovať štrukturálne reformy, ktoré v Grécku, Taliansku, vo Francúzsku vzbudzujú e, nespokojnosť miliónov občanov. A z tohto dôvodu návrh komisie sa nám zdá byť určitým pilotným e, projektom, ktorý e, vedie k nejakej agende post 2020, ktorá by nás ruinovala. My preto namiesto teda cesty pozmeňovacích návrhov máme radikálnejší e, návrh, ponúkame úplnú alternatívu. Ďakujem. Žiaľ, pán Novákov musel odísť pre iné povinnosti. E, nech sa páči, pán Volčak. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť stručne. Nie som za prílišné oslavovanie koheznej politiky. Musím vyjadriť politovanie, že financovanie tohto programu na podporu štrukturálnych reforiem pochádza práve z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Asi v, túto, v tejto chvíli nie je možné iné riešenie, menej bolestivé, ale myslím si, že do budúcnosti by sme mali zvážiť to, aby takýto program mal samostatné financovanie, aby nenabúraval E, koheznú politiku a jej štruktúru. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Praje si ešte niekto prehovoriť? Prosím, ak dovolíte teraz mne, tak ja by som chcela prehovoriť, lebo som tiež predložil niekoľko pozmeňovacích návrhov, takže sa zapojím do diskusie. Ja chcem zdôrazniť, že tento návrh e, e, rozširuje kap- kapacitu podporovať štrukturálne reformy na národnej úrovni. Vrátanie tých, ktoré sa požadujú podmienkami ex ante prostredníctvom e, mechanizmu špeciálneho financovania. A je dôležité, aby podmienky ex ante boli splnené členskými štátmi. A teraz, dokonca včera, sme zo strany komisie počuli, vo veci regionálneho rozvoju, že jeden z tých dôvodov, prečo máme takú nízku absorpciu a taký pomalý štart implementácie štruktúrálnych operačných programov je to, sú práve, alebo to príčinou sú práve tie podmienky ex ante. A tým je obmedzená kapacita členských štátov splniť tieto kondicionality. Samozrejme je to otázka legislatíve, ale je to aj otázka príležitosti pre členské štáty, aby mohli splniť tieto požiadavky. Preto si myslím, že to musíme počiarkovať. Počas našej návštevy v Grécku, v Atenách, sme si všimli pozitívny dopad týchto programov v konkrétnom členskom štáte v Grécku. A funguje to naozaj. Potvrdilo sa nám to v našich diskusiách a tak môžeme povedať, že to môže mať pozitívny dopad aj pre mnohé ďalšie členské štáty, ak získajú príležitosť implementovať opatrenia v súvislosti s podmienkami ex ante. A to je vlastne ten súvis medzi týmto programom a, a ďalšími programami. Pokiaľ ide o využívanie technickej pomoci z operačných programov, zo strany operačných programov, pod... Podporujem pani Krel v jej otázke na komisiu. Myslím, že to je veľmi dôležité. To som tiež videla v Grécku. Ja za, nechcem vidieť niečo zlé za týmto ustanovením. Vidím tu e, prianie podporovať reformy v členských štátoch, tak aby členské štáty mohli využívať lepšie štrukturálne fondy. Ale Potrebujeme viac vysvetľovania, viac príkladov zo strany komisie. A e, to by som uvítal, lebo ja som veľký podporovateľ týchto možností pre členské štáty. A ešte raz chcem zdôrazniť, že už máme pozitívne skúsenosti a tiež e, je to prianie členských štátov teda toto nie je niečo, čo prichádza z centrálnej úrovne, ale to je prianie členských štátov. Toto som teda chcela povedať. A vítam tento dialog a dúfam, že spravodajcovia sú otvorení ďalším príspevkom mm, možno aj po tom, čo si vypočujú komisiu. Takže ďakujem. Toto bol môj príspevok. A teraz odovzdám slovo predstaviteľom Európskej komisie. Pani McCarthy, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za to, že máme možnosť ďalej vysvetľovať otázku kofinancovania a článku 25. E, mrzí ma to nedorozumenie, ale chcem to vysvetliť a rada zodpoviem vaše otázky. Áno, vo výbore regii ste zvyknutí na konfinancovanie v kontexte štruktúrálnych fondov to je spôsob, akým členské štáty same môžu mať príležitosť e, e, poskytovania kofinancovania. Ale v našom návrhu nie je opcia pre členské štáty v rovnakom e, kontexte. Prečo? Je to preto, lebo v prípade finančných zdrojov, ktoré poskytujeme pre technickú pomoc, neposkytujeme ich členskému štátu. Tieto peniaze idú priamo poskytovateľovi technickej pomoci. Takže nie je tu podobná príležitosť pre členské štáty, aby sa podielali v tomto kontexte. Takže ten spôsob, ako vy chápete kofinancovanie, nie je súčasťou tohto programu. Teda zdroje nejdu priamo členskému štátu, idú priamo poskytovateľovi technickej pomoci. Aby sme to vyriešili, tak to, čo sme e, riešili, keď e, sme mali e, task force pre Grécko a Cyprus, tak sme tam mali pozmeňovací návrh pre CPR a to bol článok 25. A tento pozmeňovací návrh členský štát, ktorý prechádza ekonomickým programom prispôsobenia, mohol na základe vlastného rozhodnutia, teda nie z povinnosti, transferovať zdroje späť z položky technickej pomoci späť komisii, aby v ich mene boli využité, teda v ich mene, na technickú pomoc alebo projekty technickej pomoci, ktoré oni schválili. Takže tam nebola povinnosť. Teda ani členský štát e, nemá povinnosť a netýka sa to ani typu technickej pomoci Uvediem príklad. V prípade Grécka v roku 2014 Grécko vrátilo 15 miliónov na použitie cez Taspor Grécko v mene gréckých orgánov, aby sa e, nakontrahovala technická pomoc. V roku 2016 grécké orgány nám vrátili 30 miliónov, aby sme v ich mene kontrahovali e, technickú pomoc aby dosiahli e, milníky, ktoré mali stanovené v e, programe ekonomického prispôsobenia. A podobne v prípade e, Cypru, keď bol tiež v takomto programe. Takže to, o čo nám ide v tomto návrhu je, aby sme ponúkli túto možnosť aj ostatným členským štátom. Je to možnosť. Takže nie je tu povinnosť. Je to možnosť pre ostatné členské štáty, ak sa tak rozhodnú. A to je na nich ak sa rozhodnú teda vrátiť finančné zdroje. A tie zdroje, ktoré sa vrátia, sú stále naplno pod kontrolou e, dotknutého členského štátu. Teda ide vlastne o to, že technická pomoc, kontrahovaná technická pomoc je vlastne pod kontrolou členského štátu. Nám to len umožňuje, ako to tu odznelo, e, nám to umožňuje e, synergie. Napríklad tento rok e, v prípade prípravných krokov sme mali 3 milióny, no to nestačí na všetky členské štáty, samozrejme 3 milióny, takže máme tu návrh e, navýšiť túto položku, ale v prípade veľkých projektov sú tieto e, zdroje rozdelené pre všetky členské štáty. Ale ak členské štáty e, vidia, že konajú nejakú reformu, pre nich je užitočná, aby nám mohli povedať, pozrite, my nechceme e, prechádzať celým tým administratívnym procesom, aby sme kontrahovali túto technickú pomoc. Čo ak vám poskytneme tie zdroje a vy to nakontrahujete v našom mene v súhlase s nami? Teda máme tu nástroj, ktorý členským štátom pomáha spojiť finančné zdroje s našimi zdrojmi, ktoré už máme a pracovať v ich mene, aby sa im poskytla technická pomoc, ktorú členské štáty sami chcú. A ja chcem toto zdôrazniť v návrhu. Ešte raz, nie je tu žiadna povinnosť v tomto návrhu. My môžeme konať len na požiadanie členského štátu. Takže je to na členskom štáte, aby predložil žiadosť E, kde chcú mať technickú pomoc. Takže nehľadajme za tým nejaký skrytý cieľ, aby sme e, určovali konkrétny typ technickej pomoci. Iniciatíva na strane členského štátu. Tak neviem, že či toto dostatočne vysvetľuje túto otázku, ale ak by ste mali otázky, odpoviem. Takže toto je dôvod, prečo by sme si prijali, aby sa tam tento článok dostal znova lebo to nikomu neškodí. Je to možnosť a nie povinnosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Má ešte niekto nejaké poznámky, alebo ste spokojní? Pán Fanisterloj. Ďakujem, ak teda nikto iný nechce hovoriť, tak ja nadviažem na tú informáciu, ktorú sme práve dostali vyčerknutie článku 10 sa zrodilo preto, aby sme obmedzili tento nástroj na konkrétne ciele. A máme v článku 12 informáciu, možno, že to bolo nedorozumenie, ale v článku 12 citujem, ko miera kofinancovania pre granty by mala byť do percent opravnených nákladov, bez toho, aby boli dotknuté princípy e, kofinancovania. Teda je tu možnosť, ak členský štát chce robiť viac, môže sa stať, že zoberú ďalších 20, 20% a vyplatia ich agentúre alebo poskytovateľovi technickej pomoci. Takže my sme to vnímali inak teda nebol to nejaké, nejaké kúslo, bola to normálna prax. A e, takto sme o tom premyšľali a takto sme to vysvetlili aj službe. Aha, to je veľmi zaujímavé, ako vy rozmýšľate. Ale nepočuli sme, že by to odmietli. Ale tá informácia, ktorú ste ju podali, e, ak je dobre rozumieť, rozumiem, tak ide o to, že závisí od toho, koľko zdrojov vložíte do tohto nástroja a potom otázka je, ako tie peniaze dostaneme k tým, ktorí sú vybraní na to, aby tú prácu vykonali. Môže to byť 100%, 80%, alebo teda môžeme ísť do maximálnej miery. Teda ako by sme zmiešali tie dva texty, ktoré sú na jednej strane. Ale budeme o tom uvažovať. Ale mám ešte jednu poznámku, alebo je to otázka. Ak hovoríte tak jasne, že je to dobrovoľné. Tak potom tieto peniaze, ktoré dáme bokom, tak to sú peniaze, ktoré máme pre nové obdobie 2014-2020 a tie sme dostali do rozpočtu. A boli sme radi, že máme viac na technickú pomoc. A teraz, keď e, tieto nové peniaze idú na ten nový nástroj, tak e, hovoríte, áno, môžeme urobiť ešte viac. Ale tým sa to vlastne dotýka e, toho, čo hovorí EKR. Teda ide o partnerstva. Teda ak členský štát povie, chceme do toho investovať viac, tak e, je ťažko dosiahnuť konsenzus medzi regiónmi a, a, a mestami. Tak sa možno dotkneme kritickej e, otázky kódexu dobrého správania. Takže tu sa musíme na oba tieto články pozrieť a e, pozrieť sa dobre, ako ich budeme formulovať a hľadať asi kompromis. Takže my sa na to určite pozrieme, ale Nemalo by ísť o to, že peniaze na technickú pomoc presunieme do nového nástroja, ale e, e, regióny povedia, my to potrebujeme pre našu prácu, pre správu, pre riadenie projektov. Takže to je jediná vec, na ktorú sa chcem s tieňovými správecami pozrieť. Ale myslím, že nájdeme kompromis. Takže to nie je otázka kompromisu, to je otázka pochopenia. Ďakujem, áno, určite nájdete riešenie s tieňovými spravodajcami a spoluspravodajcami, lebo toto nie je otázka e, politiky to ani princípov, je to otázka odlišnej organizácie e, e, v jednotlivých členských štátoch. Takže ak som dobre pochopila vašu poslednú otázku, tak ide o to, ako vyriešiť tú otázku miestných, regionálnych orgánov, získať prostriedky na technickú pomoc a zároveň e, prianie e, centrálnej administratívy využiť tieto peniaze na štruktúrálne reformy. No ale to je otázka e, koordinácie vo vnútri členského štátu a ja myslím, že tam Európska komisia asi nemôže takto provokovať členské štáty, aby to robili. Možno, neviem. Ale v každom prípade som si istá, že prostredníctvom diskusie medzi tieňovými spravodajcami a spoluspravodajcami nájdeme riešenie a som rada, že sme nezostali viac informácií. Prajte si reagovať? Yes, indeed. Um... Áno, pani eh, predsednička, máte pravdu. Pre nás je to otázka subsidiarity pre členské štáty. to, ako inštitúcie fungujú na úrovni členských štátov, e, do toho e, nechcem vstupovať, to je rozhodnutie, ktoré padá na úrovni členských štátov. Ale chcela by som zdôrazniť, že keď e, pracujeme s technickou pomocou v členských štátoch a jej poskytovaním, pracujeme so všetkými úrovňami regionálnou, lokálnou. Takže kdekoľvek je potrebná technická e, pomoc, diskutujeme e, s tou príslušnou úrovňou, tam, kde táto pomoc je potrebná v členskom štáte. Ako členský štát dospeje k e, svojmu rozhodnutiu o využívaní štrukturálnych fondov v rámci svojej organizácie, na, o tom nerozhodujeme my. Ďakujem. Takže e, týmto sa končí naša diskusia na túto tému. Ešte pár poznámok pani predsednička. Vy e, jasne to zamietate, takže nemôžeme robiť žiaden kompromis. My hovoríme, že tento nástroj, pani Rajnka, je širší než kohezná politika a tu sa e, naše názory rozchádzajú a hovoríme, že e, je tu toto širšie použitie, áno. Zachádza totiž nad e, rámec tých hlavných cieľov rastu zamestnanosti, teda cieľov Európskej komisie v e, správe podľa článku 63 e, e, sa hovorí o prepojení s témou koheznej politiky a potom v kontexte bank, ako banky, banky fungujú, toto je teda širší nástroj, my sme to akceptovali, preto e, sme tu urobili takéto rozlíšenie. My ako spravodajci to akceptujeme. Dúfam, že Mm, tento problém prekonať a nájdete nejaký e, spôsob, ale je medzi nami v tomto e, taký rozdiel, ktorý nemôžeme prekonať. Pani predsednička, môžem, keď to bolo e, priamo mne adresované, môžem zareagovať? No, prípada mi to ako zasadnutie tieňových spravodajcov. Nie som si istá, či sme pripravení toto akceptovať, ale Dobre, keďže e, sa kolega na vás obriateľ priamo, môžete zareagovať. My sme urobili jasné návrhy, ako to chceme obmedziť. A myslím, že napríklad pokiaľ ide o e, odporúčanie špecifické prednotlivé krajiny, navrhujeme, aby boli relevantné a e, toto je v súlade s líniou výboru REGI. Takže myslím, že musíme byť veľmi opatrní. Ja nechcem tu navrhovať, že ktokoľvek tu medzi nami by mal nejaké tálne plány, ale všetci sme videli, že v kríze vyvstali situácie, kedy eh, neboli motivácie určitých politických eh, rozhodnutí jasné a chcem, aby sa tento nástroj používal čo najvhodnejšie pre Európsku komisiu, ako aj pre členské štáty a ich regióny a preto potrebujeme mať e, e, jasné v tom, e, ako prečo sa to využíva a ako to prispieje k efektívnejšiemu využívaniu fondov koheznej politiky a preto sme toto navrhli. Ospravedlňujem sa, ak vyznieva nejako príliš podozrievavo, alebo nie sme v súrade s navrhovanou líniou. Ale myslím, že to je tiež súčasťou demokratickej diskusie, že napokon sa rozhodne, akým smerom sa uberieme ale stále dúfam, že nájdeme kompromisy a podarí sa nám nájsť rovnováhu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz už myslím, všetci máme jasnú predstavu, ako to bude prebiehať na zasadnutí tieňových spravodajcov pozíciu ALD, keďže e, tu nie je pritom vyspravodajca, by som chcela predstaviť e, e, potom ja. Dobre, takže tešíme sa na tie riešenia a kompromisy, na ktorých sa bude pracovať na zasadnutí tieňových spravodajcov. A teraz už pokračujeme ďalej v našom programe prezentáciou e, štúdie, e, ktorú zadala tematická sekcia B s názvom Preskúmanie programov Európskej susedskej spolupráce. Máme tu dnes dvoch hostí, dvoch pánov, ktorí nám predstavia túto štúdiu, pán Kolabriani a pán François Levar, Levarlet. Chcem vám týmto odovzdať slovo a pripomenúť členom výboru REGI, že túto e, štúdiu sme vyžiadali my. A máme skúsenosti e, s, e, vlastne, správ vlastnej iniciatívy o teritoriálnej kooperácii a preto by nás zaujímalo, ako E, to v praxi vyzerá v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Volám sa Nikola e, Bríňany a s môjim kolegom Françoisom Leverletom vám predstavím výsledky štúdie. Uh, I will quick, quickly present you the objective of the study and the methodology, and then I will go into the details. Budem sa venovať detailom eh, tých eh, hlavných eh, odporúčaní našej štúdie a hlavných bodov, ku ktorým dospela. Ehm, k tomu inputu pre vás hovoríme o európskej teritoriálnej spolupráce, jeden teraz hlavných dvoch cieľov kohesnej politiky 10 miliard eur približne, teda celé 2 e, celého rozpočtu koheznej politiky na financovanie viac než 100 projektov, programov, pardon. E, všeobecným cieľom tohto programu je e, vytvoriť platformu pre financovanie spoločných krokov, vrátanie zainteresovaných stran v viacerých e, krajinách. Takže čo bol našim cieľom? Chceli sme e, zhodnotiť, do akej miery niektoré z tie hlavné kľúčové prí, e, prvky nariadenia ETC boli programom prevzané. Takže venovali sme sa obzvlášť schopnosti programov zareagovať na tematickú koncentráciu, Ehm, požiadavky orientované na výsledok aj schopnosťou identifikovať možné synergie s inými ehm, nástrojmi ehm, politiky. Snažili sme sa zaberať tiež novými inovatívnymi nástrojmi. Neskôr uvidíme, ktoré mám na mysli bližšie. A tiež sme sa zaoberali e, opcionálnymi e, úpravami, ktoré môžu umožniť zjednodušiť život programu aj príjemcom. K metodike pár slov. Vychádzali sme hlavne e, z revízie task. Analizovali mm, analyzovali sme približne polovicu programov, ktoré boli v tom čase prijaté. Mapa nie je asi dostatočne veľká, ale tie zelené oblasti sú oblasti, ktoré naša analýza pokrývala, takže tam sme naozaj priamo uh, analyzovali programové dokumenty a tiež sme sa snažili zozbierať kvalitatívny input e, o vnímaní relevantných uh, zainteresovaných strán, ktoré boli zainvolované do programu. Uh, 13 manažujúcich e, e, úradov a sekretariatu programu e, sme konzultovali. A teraz k hlavným výsledkom podľa tém strategická koherentnosť, prístup orientovaný podľa výsledkov synergie a tak ďalej. Začneme teda tým prvým bodom, strategická koherentnosť. Vo všeobecnosti programy, ktoré sme analyzovali, to stratégiou, e, ktorá e, sa snaží e, zainvolovať vysoký počet zainteresovaných strán. No, to bolo jedno z najdôležitejších vlastne, zistení našej štúdie a všetky analyzované stratégie ukazujú, silnú tematickú koncentráciu, e, buď ide o súľad s článkom 6 nariadenia ETC, alebo sa sústredujú na limitovaný počet e, tematických oblastí a priorít. Číslo vám, e, čísla vám predstavujú všeobecný prehľad, tematický cieľ, ktorý si programy najviac volili tým e, sú environmentálne tematické ciele, obzvlášť šestka, ale aj tematický cieľ jedna, inovácie a, e, e, rozvoj zdrojov, to si zvolila viac než polovica relevantných programov. No a teraz pravdepodobne druhá kľúčová charakteristika re, regulačného rámca na roku 2014 až 2020, e, silná orientácia na výsledky. Ako viete, e, vyžaduje sa, aby programy v tomto novom programovom období poskytovali dôkazy hodnoty za peniaze. Pravidla hovoria o tom, že je treba preukázať e, potrebu, že je to relevantné pre dané teritorium a že je teda potrebné vytvoriť systém monitorovania, ktorý by e, preukázal efektivitu e, týchto e, zákrokov. Tieto pravidlá platia v špecifickom kontexte ETC. Naša analýza ukazuje, že programy ETC boli schopné sa vysporiadať s týmito e, pravidlami. Programy, ktoré sme analyzovali, ukazujú schopnosť a e, úsilie vyvinúť stratégie vychádzajúce e, z dôkazov, štatistických, numerických, kvantitatívnych, kvalitatívnych dôkazov. Okrem toho boli schopné vytvoriť monitorované systémy v súlade so základnými požiadavkami systému, avšak a zdôraznili sme to aj v našej e, štúdii. E, ľudia, s ktorými sme e, viedli rozhovor, hovorili, že takýto prístup naozaj predstavoval veľkú výzvu. Prečo? kvôli tým charakteristikám teritoriálnej kooperácie. Uvediem pár príkladov na to, aby sa vytvorili e, stratégie na mieru špecifických potrieb e, e, teritorií, čo je relevantné. Bolo potrebné mať k dispozícii štatistické kvalitatívne, kvantitatívne údaje a v niektorých prípadoch zainteresované strany si stiažovali na to, že nemali k dispozícii dostatok údajov, obzvlášť na úrovni NAC 3, obzvlášť eh, pokiaľ ide teda o cezhraničnú spoluprácu. Okrem toho, eh, napríklad v oblasti kooperácie s tretími krajinami, v niektorých prípadoch štatistické údaje neboli k dispozícii vôbec. A toto naozaj predstavovalo veľkú výzvu. Tieto programy boli eh, schopné vyvinúť monitorovacie systémy v súlade s eh, základnými požiadavkami, ale predstavovalo si to obrovské úsilie a silnú podporu externých konzultantov. Eh, tiež v rozhovore zdôraznili, že v niektorých prípadoch indikátory ktoré navrhuje nariadenie OETC, ETC, ktoré sa majú používať v tomto špecifickom kontexte ETC, pravdepodobne nevždy boli vnímané tak, že sú schopné zachytiť špecifické charakteristiky operácií financovaných v kontexte ETC, takže boli vnímané, že e, sú skôr v súlade s skôr mainstreamovejšími regionálnymi programami než e, špecifi- pre špecifický kontext ETC. A pokiaľ ide o synergie, vo všeobecnosti všetky programy, ktoré sme zanalizovali e, do detailov, ukazovali e, potenciálne synergie s inými e, nástrojami politiky EÚ. Mnohé z nich e, mali potenciál synergie s Horizontom 2020, COSME, s Erasmusom+, ale aj regionálnymi a národnými mainstreamovými programami, tie boli tiež spomenuté. Len obmedzený počet programov e, však odkazoval na iné stratégie, iné e, stratégie než EÚ alebo nástroje e, politiky než tie, ktoré sú prepojené k európskym fondom. Vo všeobecnosti však je treba zdôrazniť, e, že okrem všeobecného odkazu na potenciálne synergie v mnohých prípadoch e, praktický e, zisk, ako sa tieto synergie majú uplatňovať, sa tam plne nevyčerpa. Takže tu limitácia počas implementácie samotných programov, zjednodušovanie, aktuálne regulovať regulačný rámec poskytuje viacero príležitostí zjednodušovať eh, program, pokiaľ ide o administra- eh, jeho administráciu aj príjemcov. Naša analýza ukazuje, že minimálne polovica analyzovaných programov si e, zmenila svoje riadenie e, medzi oboma programovými obdobiami a využili možnosť napríklad zlúčenia men- manažujúcej autority a e, iných úrovní a systém i Cohesion, e, teda elektronický systém komunikácie s príjemcami, e, do veľkej miery bol prijatý. E, považujú to za prínos. Veľa programov využilo systém Interact bol potom vlastne adaptovaný pre špecifické potreby jednotlivých programov. A napokon, a toto bolo všeobecné vnímanie, e, ktoré vyjadrili všetci, e, možnosti zjednodušených nákladov sú vnímané ako kľúčové riešenie pre zjednodušenie života e, tak pre správu, ako aj pre príjemcov. V aktuálnom štádiu mnoho programov ETC využívajú tieto možnosti nové nástroje implementácie, eh, community local development, eh, integrované teritoriálne investície, eh, joint action plan, finančné nástroje sú možnosťami, ktoré sa ponúkajú. Je veľmi obmedzený projekt ETC, e e počet ETC e projektov, ktoré toto využívajú pretože sú vnímané ako príliš komplexné e, pre implementáciu v špecifickom kontexte ETC. E, vnímali ich ako skôr adaptované pre ten mainstreamový e, kontext, než konkrétne kontext ETC. No a teraz k určitým odporúčaniam keď zohľadníme zistenia, ktoré som práve popísal, vyplývajú z toho určite kľúčové odporúčania. Niektoré z nich pre aktuálne programové obdobie, iné sa sústredia skôr na nasledujúce programové obdobie po roku 2020. K relevantnosti určitých tém ako zjednodušovanie a zjednodušené e, možnosti pre e, náklady. Tu by sme e, apelovali na to, aby tu bolo k dispozícii viac usmernenia alebo aspoň možnosti vymeniať si skúsenosti a postupy pri uplatňovaní tohto systému. Zo všeobecnej perspektívy uh, oni totiž naozaj predstavujú značnú možnosť, ako by uh, sa zjednodušil život tých, ktorí tieto fondy využívajú. Uh, ale potom aj ďalšie otázky sú dôležité pre e, implementáciu e, týchto e, zjednodušených nákladov, ako aj verejné obstarávanie. Ide o to, ako synergia s inými nástrojmi bude implementovaná v praxi. Tu e, bude práve dôležitá možnosť poskytnúť usmerenia, ako je možné zabezpečiť synergie s inými e, e, nástrojmi politik. No a ako som už povedal, keď som hovoril o strategickej orientácii, zainteresovanie partnerov, určite tu bolo počas vypracovania programov, ale dôležité je, do akej miery sú zajmovaní do implementácie Treba teda sa snažiť zhodnotiť e, ich zainteresovanie e, počas implementácie programov a ide tiež o schopnosť e, programov efektívne využívať zjednodušenie. Toto sú teda naše všeobecné odporúčania pre aktuálne programové obdobie. Pokiaľ ide o odporúčanie pre budúce programové obdobie, tu by sme sa vrátili k niektorým e, témam týkajúcim sa e, orientácie na výsledky. Videli sme tu e, ťažkosti programov ETC, prijať, vytvoriť si vhodné monitorujúce systémy. Tu pravdepodobne je dobré, bolo by dobré snažiť sa zlepšiť spoločné indikátory výstupov, aby boli viac s charakteristikami tu, čo je financované z ETC aj preto, aby sa e, zaplnili e, medzery v e, dostupných štatistikách, aby sa zbierali štatistické údaje tam, kde neexistujú. No a napokon záverečné odporúčanie v dôsledku ťažkostí, ktoré zdôraznili tých, ktorých, s ktorými sme teda viedli rozhovor, Navrhujeme, aby sa tieto e, nástroje zachovali, nové implementačné nástroje zachovali ako možnosť e, teda e, toľko k našej štúdii aj odporúčaniam. A teraz som samozrejme k dispozícii pre vaše prípadné otázky a postoje. Ďakujem veľmi pekne. Áno, prezentáciu ste ukončili. Takže kolegovia, slovo máte teraz vy. Nech sa páči vaše otázky, komentáre. Pán Buda, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za túto výbornú prezentáciu. Mám pocit, že tu hovoríme v podstate o problémoch, ktoré súvisia so zjednodušovaním. Všetci sa sťažujú na to, že čo vlastne sa dá urobiť s tým zjednodušením procesu absorpcie z európskych fondov. Preto sa spýtam, či ste identifikovali nejaké konkrétne otázky, ktoré sa môžu zobrať do úvahy, keď hovoríme o jednotlivých legislatívnych nástrojoch alebo v niektorých situáciách, pretože taká výmena overených postupov medzi rôznymi aktérmi môže to byť riešenie, ale samozrejme máme niečo konkrétne. Aké sú tie najväčšie problémy, ktoré tu máme? Ďakujem. Nech sa páči, pán Raupe. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcel podeliť o pár myšlienok. Už 10 rokov sa venujem téme využívania a čerpania kohezných vodov, fondov a vlastne počúvam tu stále o ten výraz zjednodušenie už som to počul aj v predchádzajúcom období e, vo, svojom, vo svojej domovine. A čo ma teda zaujíma, e, čo tu spomeniem, je zaujímalo by ma stanovisko komisie ohľadne očakávaných výsledkov pokiaľ ide o završenie tej implementačnej časti, jeden z tých predchádzajúcich problémov je, že nesmieme zabúdať na to, že to obdobie roku 2014 až 2017, že tu ešte stále tie projekty v tomto období neboli implementované a Nachádzame sa momentálne vo fáze akumulácie myšlienok, robí sa papierová časť prípravnej fázy, aspoň pokiaľ teda ide o Litvu, tak vlastne tie výberové konania začnú budúci rok, ak bude všetko najlepšie fungovať, ako to očakávame. A využívanie finančných prostriedkov na obdobie do roku 2020 vlastne začne až v druhej polovici roku 2017 budeme sa musieť vysporiadať s touto témou tak či onak a tak treba povedať, že síce už meškáme 3 roky a potom zasa je na mieste aj otázka, či by sme sa nemali už začať pripravovať na ďalšie obdobie, obdobie roku 2018 na to, aby sme mohli využívať finančné prostriedky napríklad od roku 2021 alebo zhruba v tomto časovom horizonte, pretože inak budeme musieť využívať finančné prostriedky eh, pre celé obdobie, iba za skrátené obdobie. Takže treba si uvedomiť, že nemáme dostatočné množstvo aktérov, ktorí budú implementovať tie programy, ceny sa navýšia, za tú istú prácu, s ktorou počítame teraz, a to potom privedie určité, to prinesie určité problémy. predtým, než sa tie projekty spustia, peniaze nemáme k dispozícii a vlastne tí, ktorí prevádzkujú tie projekty, nemajú prácu, budú sa musieť e, dať na dovolenku a budú tu takéto budú tu takéto výkyvy, to znamená, musíme nájsť e, riešenie, ktoré by zjednodušilo celý ten proces. Avšak zjednodušenie ako také je síce dobré, ale aký bude vlastne výsledok? Budeme mať snáď menej chýb, menej chybovosti, pokiaľ ide o implementačné obdobie, toto sa skráti? Alebo budeme schopnejší využiť s menším množstvom ľudí tú kapacitu, ktorú máme? Takže dnes, keď sa napríklad pozrieme na tie jednotlivé fondy, Máme 5 až 6 agentúr, ktoré vlastne sa starajú o každý jeden z fondov, majú svoje vlastné pravidlá. To treba takisto brať do úvahy. To znamená, je možné napríklad pri oprave jednej budovy počítať s finančnou podporou z rôznych fondov, ale každý fond má svoje vlastné podmienky, takže treba toto všetko brať do úvahy a uvedomiť si závažnosť situácie. Takže keď hovoríme o zjednodušení, to znamená, musíme zjednotiť požiadavky, pretože niektoré finančné fondy poskytujú peniaze vopred a v podstate tie fondy niektoré ako keby iba kompenzovali to, čo už bolo vyplatené zo strany štátov v predchádzajúcom období. Ľudia, ktorí majú dočinenia s fondami, a ktorí pracujú s viacerými fondami, nerozumejú, prečo je to tak, že keď máte jednu prácu, ktorú vykonáte a týkajú sa tej práce viaceré podmienky, pretože to jednoducho súvisí s viacerými fondami. Takže môj dojem je, že to ako keby sa robilo úmyselne. Ak je tu viacero požiadaviek, tak to vedie aj k väčšej chybovosti. A to potom súvisí s tými problémami, ktoré vidíme na strane poberateľov týchto finančných prostriedkov. Takže ako to vnímate vy? Ďakujem pekne. Nech sa páči, máte slovo. Pani Maletič. Ďakujem pekne, pani predsednička. Sa chcem poďakovať za prezentáciu a štúdiu, ktorá bola z vašej strany pre nás vyhotovená. Myslím si, že keď hovoríme o teritoriálnej spolupráci a keď sa snažíme pozrieť na teritoriálnu spoluprácu z perspektívy koncových primateľov, je to veľmi komplexné, pretože vlastne ne, v rámci jednej krajiny máte cezhraničnú spoluprácu s členskými krajinami, nečlenskými krajinami a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, sú tu viaceré pravidlá a keď tu potom dojde k jednému programu, ako keby sa to potom nedalo využiť pri ďalšom programe, takže jednoducho na konci je človek z toho zmetený, častokrát počúvam, že lepšie nevyužívať tieto prostriedky, pretože jednoducho už sa to nedá eh, v tom zorientovať. A teraz tu ešte máme toto ďalšie implementačné kritérium, ktoré takisto bolo analyzované. Vidíme, že je veľmi náročné skutočne správnym spôsobom zabezpečiť implementáciu vo včasnom horizonte a treba zohľadiť viaceré programy, viaceré pravidlá. A mňa zaujíma, že či pri tej vašej analýze, či nejako ste narazili možno na nejaký záver v tom zmysle, že by bolo dobré mať menej odlišnosti, pokiaľ ide o tie teritoriálne programy v rámci našich snách my odporúčame to, že potrebujeme aj nové usmernenia na to, aby sme boli schopní implementovať všetky tieto novinky, ktoré tu vlastne boli zavedené pre obdobie 2014 až 2020, ale keď hovoríme o nových usmereniach, tak na úrovni finálneho príjmateľa vidíme tu stovky strán, pokiaľ ide usmernenia, ako implementovať to, či ono. Oni nemajú čas všetko si to naštudovať a informovať sa Takže musíme sa pozrieť na to, ako to môžeme celé zjednodušiť, pretože je to jednoduché. Je tu projekt, treba niečo nakúpiť, treba implementovať nejaké časti v rámci toho projektu na to, aby sa tento mohol završiť, aby sa dosiahli ciele. A ja si nerozumiem tomu, ako je možné, že stále tu máme problémy s tým, že sú tu, že tu je toľko problémov, pokiaľ ide o tých príjmateľov. Ďakujem pekne, pán Van Nistelrooy. Ďakujem za tieto informácie. Ja mám všeobecnú otázku. We, we just adopted in plenary your report. My sme príjmali vašu správu na plenárke a teraz tu máme túto štúdiu, kde sú podstatné informácie a poznámky. Mohli by ste nám poskytnúť informácie ohľadne toho, či skutočne by sme neboli mali čakať 2-3 mesiace, pokým táto štúdia nebude pripravená, pretože nie je to iba o to, aby sme vás zamestnávali, ale aby skutočne naša práca potom z toho aj vychádzala. Takže trochu som zmetený, musím sa priznať. Nejaké iné otázky? Dobre. Dovolte teda mne eh, povedať, že vám veľmi pekne ďakujeme za vašu prezentáciu. Ja sa chcem podeliť s vami o svoje vlastné úvahy. Áno, myslím si, že by tá organizácia bola mohla byť lepšia. Mohli sme tú štúdiu dostať predtým, než sme pracovali na vlastnej iniciatívnej správe, ale tú štúdiu sme mohli dostať zo strany komisie predtým, než tá správa bola tu. Keď si spomeniete, tak vlastne sme tu mali omeškanie v rámci diskusie o tejto správe, pretože vlastne sme očakávali, že tu bude štúdia Európskej komisie o európskej teritoriálnej spolupráci a nikdy sme túto správu nedostali. Takže teraz tu máme túto štúdiu, čo je vlastne dobré, že vôbec aspoň nejakú štúdiu sme dostali o územnej spolupráci. vlastne vidíme, že bohužiaľ vo vlastnej správe som venovala pozornosť novým nástrojom, synergii, finančným nástrojom, všetkým tým novým nástrojom, ktoré sú veľmi ambiciozne a teraz vlastne hovoríte, že tu je limitované množstvo programov, ktoré vlastne využívajú tieto nástroje a neplánujú ich využívať v budúcnosti. Takisto, pretože sa zdá, že cezhraničné programy sú komplikované, pretože sú odlišné. Máme región Bulharsku, ktorý je v rámci našej cezhraničnej spolupráce s Gréckom medzi dvomi členskými štátmi a takisto aj EPA program s Macedónskom. Takže tieto programy sú úplne odlišné a manažment týchto programov je odlišný. Ako môžeme hovoriť o zjednodušovaní? Ako máme hovoriť o nových nástrojoch? Ako máme hovoriť o synergii s novými programami? A ako máme hovoriť o ambicioznejších cieľoch, napríklad pokiaľ ide o využívanie nových nástrojov únie, Takže ja súhlasím s vami, že ide tu o otázku pripravenosti tých zúčastnených poberateľov, ale nemôžeme jednoducho očakávať od tých, ktorí to príjmajú, že jednoducho budú pripravení sami o sebe. Musíme investovať do teritoriálnej spolupráce, pretože toto je jedno zo smerovaní, o ktorom som presvedčená, že to môže pomôcť. So we have to invest in the technical assistance. I, I saw some data in, uh, in your papers The the technical assistance is so limited. Technická pomoc je taká limitovaná pre niektoré z tých programov, je neuveriteľne limitovaná, keď si uvedeme všetky tie otázky, ktoré tu už spomenuli kolegovia, je extrémne dôležité, aby sme pochopili, že musíme navýšiť tú technickú pomoc. A v niektorých prípadoch to súvisí napríklad s predchádzajúcimi diskusiami, takisto a predchádzajúce diskusie s tým teraz súvisia, pretože tu hovoríme o štruktúrálnych reformách. Hovoríme tu o viacerých reformách na úrovni členských štátov a týka sa to takisto aj cezhraničných regionov a my potrebujeme pomoc technickú pomoc. Ak by sme sa držali tých pravidiel, ktoré sme tu mali, tak by sa nám jednoducho nepodarilo zaznamenať ten úspech. A my si musíme uvedomiť, že <coughs> toto treba zohľadniť aj v budúcich, budúcich úvahách. Prepáčte, hovorila som príliš dlho, ale toto je teda moja správa a ak chcete reagovať na otázky kolegovia, nech sa páči, máte slovo. Ja to pokúsim sa zosumarizovať. Ja to vnímam takto. Tie tri otázky sa týkali hlavne rovnakej témy. Otázka bola, ako zjednodušiť, ako lepšie harmonizovať ako harmonizovať a zjednodušiť život poberateľov, príjmateľov. Takže ja sa chcem pozrieť na tie údaje, ktoré sme tu analyzovali, ale aj vnímanie zo strany príjmateľov. Vo viacerých prípadoch hovoríme o viacerých komplikovaných témach a sú tu ľudia, ktorí majú veľkú skúsenosť, pokiaľ ide o manažment týchto programov. Ja si myslím, že o čo tu vlastne ide, pokiaľ ide o harmonizáciu? Skutočnosť, že príjmatelia častokrát musia sa vysporiadať s úplne odlišnými prístupmi, požiadavkami, keď čelia rôznym typom programov. A tu chcem sa sústrediť predovšetkým napríklad na ETC. Vo všeobecnej perspektíve, to je aspoň moje osobné stanovisko je úplne jasné, že v tomto novom programovom období vlastne tá naša snaha je vynakladaná do toho, aby sme mali väčšiu harmonizáciu, pokiaľ ide o jednotlivé nástroje, ktoré využívame v rámci manažmentu programov a tá odvolávka na tie monitorovacie systémy, ktoré tu máme, ktoré tu boli takto spomenuté. To sú dobré príklady tejto snahy na to, aby sme sa pozreli na to, že čo chceme riešiť. A keď tu hovoríme o simplifikácii, tak je to veľmi dôležitá téma, ale čo nás prekvapilo v rámci analýzy toho zistenia, je to, že tu je všeobecný konsenzus o skutočnosti, že jedna kľúčové, jedna kľúčové riešenie, ktoré už máme k dispozícii, ktoré vlastne poskytuje článok 67 spoločného ustanovenia o fungovaní, a je to ďalej spreciznenie článkom 19. Ide tu o využívanie simplifikovaných obcí nákladov. A toto zjednodušuje život administratívy, ako aj poberateľov, príjimateľov a toto zabezpečuje, že tu máme väčšiu mieru bezpečnosti, menej rizikovosti na úrovni chybovosti, takže to sú silné zistenia zo strany tejto štúdie a ja si myslím, že je to veľmi dobré východisko. Takže čokoľvek, čo sa tu robí, na to, aby sa zjednodušilo využívanie týchto prostriedkov, to prospie je vlastne príjimateľom týchto fondov. To je vlastne aj to, čo sme zistili z tých rozhovorov s príjimateľmi. Francova, chcete doplniť niečo? Budem hovoriť po francúzsky. Nie, že by všetko nefungovalo, to vôbec nie. Tie úrady, ktoré sa tomu venujú, s ktorými sme sa zhovárali, majú pocit, že koncentrácia fondov na niekoľko tematických cieľov, že to dobre funguje, je to zrozumiteľné zo strany partnerov, je to, to tým toho pochopili, takisto aj zo strany tých, ktorí využívajú tie finančné prostriedky. Áno, potom zase treba sledovať tie programy, monitorovať tie programy a tam už sú nejaké problémy, sú tu ukazovatele, ktoré sú komplexné, nie vždy máme dobré ukazovatele, ale pokiaľ ide o tú otázku koncentrácie, tam sme nemali negatívnu spätnú väzbu, práve naopak. Sú tu problémy, ktoré súvisia s novými nástrojmi, ale myslím si, že to vnímame v kontexte spolupráce, cezhraničnej spolupráce, ktorá je špecifická, pretože jednoducho je veľa e, vstupných elementov na úrovni programácie, pretože naša naša štúdia sa sústredí predovšetkým na tú prípravnú fázu a vlastne teraz hovoríme o veľmi integrovanom nástroji ako takom, ktorý počíta s tým, že tam bude viacero zúčastnených. To znamená, tá pridaná hodnota tých nových nástrojov v rámci integrovaného programovania je možno menej zrejma na úrovni takéhoto prístupu. Takže máme dojem, aspoň to, čo teda my vnímame, treba povedať, že vlastne vychádzame z tej fotografie. Možno sa nám podarilo, pokiaľ ide o komplexnosť eh, tohto problému, ísť nad rámec tohto všetkého. Ja skôr teda podporujem tie usmernenia, guidance v tejto fáze prípravy Myslím, že je dôležité dodať tieto informácie tým správnym orgánom, dať im také nástroje, ktoré im umožnia, ktoré im umožnia to dobre spravovať, bez toho, že by sme zmenili tie pravidla úplne. Treba dodať teda tým aktérom také nástroje, ktoré im pomôžu spravovať tieto programy. Myslím, že je takisto dôležité to vyhodnotiť. Práve sme sa dostali do tej evaluačnej fázy, treba vyhodnotiť teda to, čo sa nám podarilo a potom treba informovať tú miestnú úroveň. A pokiaľ ide o synergie, tie synergie, ktoré tu boli spomenuté medzi jednotlivými nástrojmi, je dobre. Áno, máme tu podpornú rovinu tých nástrojov. Áno, niekedy je ťažké pre príjimateľov, ktorí vlastne robia určité návrhy, ktoré robia vlastné projekty, e, sústrediť sa na jednotlivé kanály, jednotlivé fondy a nechápu, prečo sú tu takéto komplikácie medzi jednotlivými programami. Myslím, že aj tu je veľmi dôležité, aby úrady sa venovali a sprostredkovali určitú výmenu informácií. Nemyslím si, že tu je nejaké čarovné riešenie. Treba si uvedomiť, že momentálne sa nachádzame iba v tej prvotnej fáze, či sa nám nepodarilo dostať do, do toho riadného procesu fungovania. Takže to je všetko z mojej strany. Thank you. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A tým e, ukončujem tento bod programu. Je tu niekto z Európskej komisie, kto by chcel prehovoriť? Prepáčte, ospravedlňujem sa. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať za túto zaujímavú správu, ktorá prichádza vo vhodnom čase. Chcel by som povedať, že sa venujeme tým otázkam, ktoré otvára táto správa. E, ide o neskorý štart mnohých programov. My podporujeme riadiace orgány, aby začali s implementáciou a to, čo je zaujímavé, je, že proces dezignácie v mnohých prípadoch už nie je ukončený a preto my chceme pozbyť členské štáty, aby ukončili tento proces. Pokiaľ ide o odporúčania, naplno podporujeme využívanie zjednodušených nákladov. To je kľúčový prístup. Vidíme pozitívny posun smerom ku zjednodušeným nákladom, ale všetky rejce orgány to ešte naplno neprevzali. Návrh komisie preto pre nariadenie Omnibus obsahuje viaceré ďalšie návrhy, ako rozšíriť využívanie zjednodušených nákladov. Napríklad urobiť to povinným pre projekty, ktoré prijímajú menej ako 100 tisíc e, eur podpory verejných zdrojov. To je veľká časť. Teda mnohé projekty sú takéto malé projekty a preto budú, e, dotkne sa ich vlastne to návrh, bude prijatý pokiaľ ide o harmonizované využívanie implementačných nástrojov a teda aj interakcia, ktoré využíva väčšina programov. Aj tu vidíme pozitívny vývoj. Využíva to stále viac programov, teda rovnaké nástroje pre implementáciu programov. A to pomáha príjimateľom. Pokiaľ ide o zlepšenie synergií, tam tiež pozbudzujeme členské štáty, aby implementovali tie kroky, ktoré sa očakávajú v programoch, predpokladajú sa v programoch, lebo všetky programy musia opísať implementačný mechanizmus a ako zabezpečiť synergiu medzi e, nástrojmi koheznej politiky a ďalšími nástrojmi, ale zatiaľ ešte nemáme informáciu, ako sa to bude implementovať počas implementácie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A týmto môžeme ukončiť diskusiu k tomuto bodu nášho programu. Ďakujem vám za prezentáciu, ďakujem komisii za účasť, ďakujem kolegom za diskusiu. Bol to posledný bod nášho programu. E, ďalej máme ešte schváliť rozhodnutia koordinátorov Máte ich na stole, má niekto nejaké otázky, námietky k návrhu? Ak nie, schvalujeme rozhodnutia koordinátorov. Bod rôzne. Nič, pán, pán Nistrole tu nie je, takže nemáme nič do bodu rôzne. Áno, takže tým ukončíme aj tento bod. Pripomínam nasledujúce zasadnutia. Zajtra máme spoločné zasadnutie Regi Kotter popoludní 2.30 v budove výboru regionov a nasledujúce naše zasadnutie je v stredu 9. novembra od 15. a štvrtok 10. novembra do poludnia. To sú informácie z mojej strany a chcem sa poďakovať tlmočníkom, hovorí pani predsednička a týmto ukončujem zasadnutie výboru REGI.